Začali by sme preskúmaním návrhu správy, čo sa týka posilnenia schopnosti interného trhu tým, že sa rozvinie Colná únia Európskej únie a jej spravovanie. Kolegyňa Virginie Rozier je spravodajkyňa, odávam jej slovo. Ďakujem. Anneli. Venujeme sa dnes tejto správe z vlastnej iniciatívy o colnej únii, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť vnútorného trhu. Táto správa zapadá do kontextu ďalších správ v tejto oblasti, ktoré už sme prijali alebo onedlho ich príjmeme. Osobitne mám na mysli správu kolegu Selimoviča, ktorá sa zaoberá predlžením prechodných e, období platnosti e, celných povolení, alebo správa pani Grapíny, čo sa týka spolupráce v celných veciach, e, správa pána Pospíšila, kde sa venuje nástrojom v oblasti celnej spolupráce. Čo sa týka finančných aspektov, e, tu e, ešte sa chystá vypočutie a tiež to je e, súčasťou hodnotenia dvora auditorov v kontexte vyhodnocovania obdobia do roka 2020. V tomto vypočutí sa tiež venuje zvyšená pozornosť otázkam celnej spolupráce. Táto správa, ako som povedala, je súčasťou súboru ďalších správ v tejto tematike súvisí s výzvami. Chcela by som eh, zdôrazniť, že tieto výzvy však eh, vlastne eh, súvisia nie s politickými rozdielnosťami, ako to niektorí tvrdia, ale ide o to, že colná únia je podľa mňa kľúčová v otázkach fungovania vnútorného trhu a Európskej únie ako takej. Ak by sme mali priblížiť význam súdržnosti našej únie, tak vlastne to najlepšie počiarkuje Brexit. A ja vo svojej správe e, vlastne tiež e, konštatujem, že členské štáty sa k tomu stávajú e, dosť nedbanlivo. Snažím sa upozorniť, že colná spolupráca je kľúčová. My sme prijali v roku 2013 na úrovni parlamentu colný kódex po dvoch rokoch rokovaní s radova s komisiou. Teraz e, sa v ňom teraz stanovuje, že do roka 2020 e, sa majú veci dotiahnuť v spolnej spolupráce, aby sa zvyšila um, fluidita, flexibilita, rýchlosť e, v spolupráci. Teraz sme sa odrazu zobudili, že zajtra už bude rok 2020 pomaly, už nemáme dostatok času. Predsa len to rozhodnutie bolo prijaté v roku 2013, zdôrazňujem. Ja si teda vravím, že bez toho, aby sme sa rozhýbali, sa nám vždy bude zdať, že času je málo a že už zajtra pomaly lehota vyprší. Tiež chcem pripomenúť, že ak sa chceme oprieť o predchádzajúci colný kódex v roku 2005, bol tento návrh predložený v roku 2008, bol prijatý, teda v pôvodnom rámci. V tejto správe kolega Selimovič navrhuje predlžiť eh, to obdobie do roka 2025 teda keď si vezmeme, že v roku 2005 to začalo a začne sa to teda v praxi uplatňovať v roku 2025, 25 rokov uplynie eh, pre také dôležité rozhodnutie a v takej významnej oblasti, ako je colná únia. Ja si myslím, že 17 eh, informačných eh, bodov, ktorých sa to týka, musí byť pripravených už k záveru toho prechodného obdobia. Komisia a členské štáty musia sa držať základných princípov tohto procesu. My, legislatívny orgán, chceme zvýšiť viditeľnosť, chceme dodržať záväzky. Je treba zdôrazniť úlohu komisie, ktorá má na starosti dbať na tým, aby sa zmluvy dodržiavali, aby neváhala upozorniť a v tých prípadoch, kde sa nedodržia záväzky, aby na to upozornila a prijala e, patričné kroky, pretože colná e, únia naozaj je kľúčovou súčasťou našej únie nesmú byť e, odchýlky za každým, keď sa zmení legislatíva. Legislatívne orgány sa zaviazali, že to budú sledovať. Komisia však nemôže pripustiť, aby sa rada neustále odchýľovala od platných pravidiel. Tým pádom totiž bude potrebné neustále aktualizovať a prispôsobovať nástroje implementácie. Ťažkosti ktoré sme už zaznamenali, by mali viesť tomu, že sa budeme snažiť zjednodušiť celý tento celý program a tiež zajistiť také financovanie, ktoré bude primerané výzvam, ktoré sme si stanovili. Moja správa tiež zdôrazňuje uniformnejšie uplatňovanie colných pravidiel, taktiež prehlbenú spoluprácu medzi colnými orgánmi, spoločné kroky na úrovni komisie a členských štátov a tiež eh, hlavné smerovanie, aby sa pomohlo colným orgánom presadiť jednotu politiku. 28. novembra je stanovená lehota Verím, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu medzi politickými skupinami a že to dotiahneme do zdarného konca. Ďakujeme pekne za EPP. Je tieňovým spravodajcom pán Scheinfeld, nech sa páči. Ďakujem. Pani przewodnicząca. Rozmawiamy na temat bardzo... E, e, Hovoríme o veľmi dôležitej veci v tejto správe a zároveň je to aj zložité. A to dokazuje aj prejav spravodajkyne a tiež témy, ktorými sa zaoberáme. Chcel by som na úvod zdôrazniť, že ja to vnímam v rôznych kontextoch. Z pohľadu štátu a takto môžeme si vlastne e, vyložiť e, inštitúciu, sú tam fiskálne, finančné otázky, ďalej, keď sa na to pozrieme z pohľadu občana. Ako spotrebiteľ a tu máme na mysli vysokú mieru ochrany spotrebiteľa predovšetkým. A tiež sa na to môžeme pozrieť z pohľadu podnikateľa, teda podniky, ktoré priamo sa zaoberajú colnými otázkami, ktoré sú tak e, dlho ešte nedoriešené. Keď sa týmito problémami zaoberáme, nielen e, z pohľadu nášho výboru pre vnútorný trh, ale tiež e, pohľadu zahraničného obchodu. Ja vnímam túto tematiku v kontexte vzťahov medzi Európskou úniou a zvyškom sveta v kontexte medzinárodných dohôd, ktoré sú podpísané medzi Európskou úniou a inými tretimi krajinami, dohody o voľnom obchode, dohody o poskytovaní služieb a tak ďalej. Súhlasím so slovami kritiky a s obavami, ktoré súvisia s omeškaním, oneskorením v implementácii IT systémov. Je to veľmi e, zásadná vec, e, ale radšej by som uprednostnila malé omeškania, oneskorenia bez e, drasticky negatívnych dopadov na občanov, spotrebiteľov alebo podniky, ktoré sa musia podrobovať tejto legislatíve, než rýchle procedurálne presadenie do praxe tejto legislatívy a potom negatívne dopady takéhoto rýchleho rozhodnutia, dajme tomu nespravodlivé postavenie niektorých eh, subjektov na trhu. Firmy by, dajme tomu, mohli utrpieť, eh, ak by sa to nesprávne nastavilo. Myslím, že v našom dokumente by sme sa mali snažiť uberať eh, takýmto smerom. Ja sa pokúsim predložiť také pozmeňovacie návrhy, ktoré posilnia pozíciu podnikateľa aj občana a v tom istom kontexte by som rád eh, upozornil na eh, dodržanie časového rámca. Keď eh, hovoríme o colnej únii a o pravidlách, ktoré s ňou súvisia, ktoré sú obsiahnuté v celnom kódexe, musíme si pripomenúť, aká je politická situácia v EÚ. Už e, to nemôžeme vnímať e, abstraktne. Obdobie, ktoré tu vyhodnocujeme a tiež v budúcnosti sa budeme zaoberať základnými hrozbami colnej únie. Hovorím konkrétne o procese Brexitu, nepochybne bude mať e, určite dopad na colnú úniu aj vo všeobecnosti, teda v závislosti od toho, aké budú konečné výsledky rokovania o Brexite a tiež veľmi konkrétne, konkrétnych situáciách, konkrétne mám na mysli Írsku a celnú hranicu. Nezabudnime tiež na e, Gibraltar, to je problém pre EU. Je to problém, aj keď e, by sme sa odosobnili od Brexitu. Nie je tajomstvom, e, že to tak je. Je to realita, o ktorej všetci vieme. Gibraltar sa používa nielen na legálne formy podnikania v Európe, ale tiež nelegálne. Napríklad nedávno sme počuli o naraste nelegálneho obchodu s cigaretami prostredstvom e, a cez e, Gibraltar. Ak podmienky Brexitu nebudú vhodne vyrokované, ak tieto otázky Írska a Gibraltaru nebudú doriešené, tak to môže spôsobiť ťažkosti teda z nášho pohľadu to nie je správe zohľadnené dostatočne. Musí sa to zohľadniť a tiež to musí zohľadniť naše odporúčanie komisie. Ďakujeme pekne. Teraz za ALDE dostane slovo pán Selimovič. Ďakujem, pani predsednička. Dobré ráno. Najskôr by som sa rád poďakovala spravodajkyni za predloženie stanoviska. Ako viete, táto správa nadvezuje na vynaložené úsilie ktoré súvisí s implementáciou spoločných solných systémov. Tam sme sa museli dohodnúť, e, posunúť lehotu do roku 2023. Na úvod by som rád povedal, že ciele tejto správy sú naozaj veľmi pôsobivé, súvisí to s rôznymi technickými aspektami. Ja to veľmi dobre viem, ale taká je realita, nedokážeme ju nejako zmeniť. Som si istý, že vytvorenie katalistickej skupiny e, Tiež je relevantné, ako správa uvádza, uplatňovanie spoločnej IT štruktúry v colnej únii sa odložilo. Dohodli sme sa, že sa to odloží, aby sa posunuli ďalšie rokovania s radou. Súhlasím so spravodajkyňou, že sú tu veľké riziká, že sa ďalej odloží e, plnenie v našom výbore si musíme uvedomiť, máme mandát odložiť to do roku 2023. Takýto som dostal mandát v kontexte rokovní trialogu. Nie je to 2025, budeme bojovať proti tomu, budeme e, presadzovať, aby to bolo do roku 2023, pretože presne ako pravíte, už uplynulo 20 rokov a to stačí. Naozaj e, už e, času bolo dosť. Ja som počul rôzne výhovorky, ale skôr alebo neskôr sa budeme musieť rázne rozhodnúť, e, že sa to do praxe musí dostať. Som si istý, že ak by sme nedokázali vytvoriť spoločnú IT štruktúru, e, ohrozí to taktiež e, zlepšenie riadenia celnej únie. Ďalej po druhé, ako sa uvádza v správe, ako spomínali obaja kolegovia, Brexit a celý fenomén Brexitu, ako sa nastaví, e, môže ohroziť túto situáciu. Nevieme, ako to dopadne. Nechceme zasahovať do rokovaní. Nechceme to nejako samozrejme ohroziť, čo sa týka priebehu rokovaní, ale musíme vytvoriť rezervu pre možné problémy, ku ktorým môže dôjsť v prípade, že by sa vyskytli a Okrem toho musíme presadiť spoločný IT systém, aby sme sa s tým dokázali vysporiadať bez ohľadu na to, ako sa vyrieši otázka Severného Írska, Gibraltáru a podobne. Bez toho, aby sme mali spustený e, funkčný IT systém, sa problémy ešte ďalej prehlbia. Je to teda mimoriadne dôležité, nebude to jednoduché, musíme sa pripraviť e, aj e, na všetky tie riešenia, ktoré je snaha presadiť, e, teda hranice bez fyzických kontrol. Toto všetko bude vyžadovať funkčné IT systémy, ktoré v prípade, že budú omeškania, sa nepodarí spustiť včas. Ja teda chcem vyzvať všetkých, aby sa lehoty dodržali, aby sa to stanovilo tak, ako je to naplánované, aby sa to dodržalo a tiež, aby bolo aj záchytné riešenie k dispozícii v prípade, že by sa to nepodarilo. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami ja sa do nej pustím s veľkým potešením a nadšením. Ďakujeme pekne teraz za GUE, pán De Jong. Ďakujem, pani predsednička. Som ráda, že máme možnosť sa opäť venovať tejto téme v našom výbore. Už sme sa to zintenzívne venovali celým otázkam. Správa spravodajkyne je veľmi zaujímavá. Chcel by som položiť otázku spravodajkyni. Neviem, či ma počúva. Ak spravodajkyňa nepočúva, tak by som mohol možno prestať. Virginie, mohla by si sa usadiť a počúvať, prosím ťa? Ja, monsieur de Jong qui veut euh, vous demander une question. Veľmi sa mi e, správa páči. Tiež sa mi páčia ciele v nej popísané. O Brexite hovoríme v rôznych súvislostiach e, v kontexte iných správ, ktorým sa venujú v našom výbore. Absolvovali sme pracovnú návštevu. Tiež sa venujeme e, digitalizácii UCC, tiež e, sa snažíme už teraz prejednávať s britskými partnermi, aké dopady bude mať Brexit A teraz nasleduje moja otázka spravodajkyni. Táto správa je z môjho pohľadu priateľná, nemám v tejto chvíli žiadne pozmeňovacie návrhy, ale dalo by sa k tomu ešte veľa povedať na Margo UCC a e, postupov, ktoré súvisia s celým kódexom. Chcem sa opýtať, či sa tento rozsah e, pôsobnosti rozšíri, aby to zahrňalo aj problémy, ktoré spôsobuje samotný kódex vo svojom uplatňovaní hovorí, že usmernenie, ale možno by sme to mohli rozšíriť. Alebo či sa domnieva, že by sme sa mali sústrediť na tie otázky, ktoré sú už rozpracované, digitalizácia a podobne. To sú totiž v tejto chvíli najpodstatnejšie problémy. Teda, či sa to rozšíri, alebo či sa tu e, ponechá v zúženej podobe. Ďakujeme. So, uh, before... mm, ďakujem, Denis. Kým dáme opäť slovo spravodajkyni, tak by som chcela dať e, slovo zástupcom Európskej komisie. Pán Kenwood, prosím, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Je jasné, že zo strany komisie modernizácia colnej únie je veľmi dôležitá. A preto dôleži- e, súhlasím s tým, čo povedali tu prítomní poslanci o význame eh, colného kódexu a jeho eh, mieste v celej európskej eh, štruktúre. Je určite poľutovania hodné, keď musíme hovoriť o oneskorení v, v zavádzaní IKT technológií, ale chcem, k tomu chcem povedať niekoľko slučných bodov. V prvom rade, nie sme v situácii, kedy by sme museli prejsť od úplne papierového systému k novému IKT systému. Veľa e, sa už urobilo v oblasti digitalizácie do posiaľ, viac než 95 rôznych e, colných priznaní e, vyhlásení už sa robia pomocou IKT systému. My tu hovoríme o veľmi komplexnej aktualizácii celého radu systémov, ktoré sú previazané s centrálnymi systémami a decentralizovanými systémami a e, nadvezujem na to, čo sa povedalo predtým. Nemôžeme si dovoliť chaos pri implementácii týchto systémov. Rizika pre e, obchod, e, keby sme sa snažili na silu zavázať systémy, ktoré by boli nekompatibilné, to, to je vysoké. Niektoré z tých systémov už fungujú veľmi dobre, napríklad NCTS, to je tranzitný systém, ktorý pre spája nielen členské štáty, ale aj ostatné členské, šl, eh, nečlenské štáty v rámci dohovoru o tranzite, tak ten funguje veľmi dobre, ale jeho aktualizácia i aj upgradeovanie vyžaduje spoluprácu nielen medzi členskými štátmi, ale aj tretimi krajinami, ako je Švajčiarsko, a to treba, tu treba postupovať opatrne. Ja by som ešte nadviazal na ten bod v správe o tom, že komisia poskytuje neúplne plné informácie, pokiaľ ide o e, odloženie tej časovej lehoty. Možno to nie je úplne odôvodnené v tom zmysle, že e, toto e, vychádza z pripomienok dvora auditorov, pokiaľ ide o informácie zo strany komisie. Ale ja myslím, že komisia veľmi jasne povedala vo svojom návrhu na zmenu a doplnenie článku 27 8, aké sú dôvody Eh, toho postupu. Eh, eh, tam v podstate pri tom návrhu na zmeny a doplnenie článku 278 išlo o veľmi pomalý postup pri rokovaní, tak aby sme sa skutočne dopracovali k realistickému plánu, pokiaľ ide o upgrade tohto systému IKT. Ale ešte niekoľko bodov ktoré sú e, v správe ohľadom e, potrebných krokov, napríklad e, aktualizácia pracovného programu UCC. To je pre nás veľmi dôležité, ale nemôže sa to urobiť, až kým nerozhodneme o tom, či sa predlží tá lehota, ktorú teraz máme treba zdôrazniť, že v pracovnom programe UCC je veľmi podrobné plánovanie a to zahrania koordináciu s členskými štátmi aj s zastupcami obchodu a my eh, k tomu pristupujeme veľmi obozretne a pokiaľ ide o eh, implementáciu odporúčaní, na tom pracujeme a zameriavame sa na to, aby sa implementoval UCC vrátane tých častí, ktoré nezávisia od tých nových systémov IKT. Chcem zdôrazniť, že v súčasnosti UCC sa implementuje celý proces e, sa nepozastavil len niektoré prvky sa pozastavili, ale nie len niektoré. A e, v správe sa hovorí aj o tom, že sa neprispôsobujú technické a funkčné špecifikácie. Tu chcem povedať, že nemáme v úmysle robiť zmeny len pre zmeny, ale samozrejme to vychádza, vychádza z konzultácií so zástupcami obchodu a musíme zamedziť e, tomu chaosu, o ktorom ste e, hovorili. No a napokon chcem povedať, že jeden zo základných prvkov pri e, postupe komisie pri zabezpečovaní Eh, implementácie je eh, to, aby sa ten eh, súčasný program UCC skutočne dohodol a implementoval. Bez toho by bola tá aktivita ohrozená a my samozrejme sme naďalej otvorení, pokiaľ ide o podávanie informácií tejto inštitúcii, pokiaľ ide o tie zmeny a opatrenia, ktoré sa realizujú. Tak teraz pani Virginie Hozier máte opäť slovo. Merci, Ďakujem. Odpoviem Denisovi najskôr. Vidíš, nie len ja sa venujem a ďalším témam na programe. Dobre, už ma počúvaš. A aby som sa teda vyjadrala k tvojej otázke, čo sa bude týkať táto správa, je to správa zlaté iniciatívy, to zdôrazňujeme. Sme teda obmedzení rozsahom. Nemôžem sa vyjadriť k všetkým témam. Čo sa týka e, kritiky na Margo Únineho colného kódexu, ja som sa snažila to obmedziť na aspekty riadenia a správneho plnenia, pretože ako som uviedla, ak e, začneme úplne revidovať celý e, colný kódex, tak sa to príliš rozšíri a nikdy sa nedostaneme ku konvergencii a nikdy sa neujednotíme na definícii toho, čo je treba presadzovať do praxe. Čo sa týka spoločných aspektov riadenia, na toto sa chcem sústrediť. Nebola by som rada, keby sme zachádzali teda príliš ďaleko v kompletnej revízii. Mali by zadržať tých najrelevantnejších otázok, ale nejako nespochybňovať eh, ani správne plnenie osobitne čo sa týka lehôd eh, rok 2023 a ja dúfam, že sa to podarí presadiť, to je stanovisko parlamentu. Uvidíme, ako to dopadne v rokovaniach. Takéto je naša požiadavka. Chcem sa poďakovať komisii za jej vyjadrenia. Už sme počuli veľakrát tento argument, ktorý súvisí s rizikom, je treba riziko zvládať, ale tiež nemôžeme sa tváriť, že kvôli riziku neurobíme žiadne kroky ehm, Ceníme si vaše úsilie v snahe dopracovať sa k vhodnému kompromisu, čo sa týka mm. bezpečnosti, ale aby sa neznižovali ambície a ciele. Ďakujem. Lehota na predloženie pozmenujúcich návrhov bude 28. novembra na poludne. Ďakujem vám veľmi pekne a teraz môžeme uzavrieť tento bod programu rokovania a môžeme počkať e, ešte tak dve minútky, aby sme začali hlasovanie. Uh, maybe before we... Možno, kým uh, začneme hlasovanie, pretože vidíme, že uh, prišli ďalší poslanci, ktorí nahradia niektorých, ktorí tu mali byť. Dostali sme oznám od EPP, že pán Sikora nahradí pani Komi za FAD pani Galpo a pán Aguilar nahradia pána Gutieresa a pani Mici za GUE Pán Miner nahradí pána Maštálku, pán Hok nahradí e, pána Zaka a pán, Lam, pani Lamberts e, nahradí e, pána Duranta. Takže dostali sme toto, tieto oznámenia a keby sme to takto dostávali pred hlasovaním, bolo by to veľmi dobré. Ďakujem. Okay, we will, uh... Áno, takže začneme hlasovaním a prvá správa, o ktorej budeme hlasovať, je správa o, o stanovisku o implementácii smernice o poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Pani Grapin je spravodajkynia, takže najskôr e, kompromis 3, kto je za, kto je proti, e, zdržali sa prijaté a kompromis Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa e, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kom- potom priamo pôjdeme na záverečné hlasovanie elektronicky. We close the vote. Hlasovanie je ukončené, je to prijaté 27 za, 2 proti a 1 sa zdržal, takže blahoželám pani Grapini. To znamená, že môžeme ísť na ďalšie hlasovanie a to sa týka návrhu stanoviska ohľadom návrhu nariadenia o spoločných žalobách e, v záujme spoločných záujmov e, spotrebiteľov. Mm, máme tu spravodajcov. Takže e, pozmenujúci návrh 37, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Potom kompromis 1, za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz e, by sme mali ísť na kompromis 2, ale predtým ešte e, budeme najskôr hlasovať o prílohách. Takže malo by to byť asi na strane 28. Has everybody... Uh... Našiel to? Všetci to našli, prosím? Takže mám návrh. Máme tu veľa pozmenujúcich návrhov od pána Sulíka. Bolo by možné hlasovať v bloku o pozmeňujúcich návrhoch 300 až 319. Súhlasíte s tým všetci? Dobre. Takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 300 až do 319. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Takže to znamená... Chcete si to skontrolovať? Dobre. Takže to skontrolujeme. Končím hlasovanie. A takže je to zamietnuté a ináč by to ani nedopadlo. Takže teraz budeme pokračovať e, po zmenujúcim návrhom 320, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. E, skontrolujeme si to. We close vote. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Máte pravdu. A teraz pozmenujúci návrh. E, opäť mám otázku, či by bolo možné e, hlasovať e, v bloku o pozmenujúcich návrhoch e, Julie Reddy 321, 22, 23, 24, 25, 26, nie? Nie? Dobre, takže to budeme robiť osobitne 321, kto je za? Proti? Držali sa? Myslím, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme si to. Takže 321. E, yeah, we close the vote. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Potom pozmenujúci návrh 17 e, za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Pozmeňujúci návrh 17, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 322 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. Kontrola. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prepačte. Ospravedlňujem sa e, predsednička, takže 18 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. To bude asi dosť náročné. Končím hlasovanie. Áno, väčšina e, áno, 323 e, za, proti, zdržali sa, kontrola, pretože aj v rámci skupín sú rozdiely. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa, musíme to opäť skontrolovať. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 324, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 325 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 21 za, proti, zdržali sa, prijaté, 2, 326 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa, prijaté, 327 za, proti, zdržali sa zamietnuté 23 za, proti zdržali sa prijaté 328 za, proti zdržali sa zamietnuté 24 za, proti zdržali sa prijaté 329 za, proti zdržali sa zamietnuté 25 za, proti zdržali sa prijaté 330 za, proti zdržali sa zamietnuté, 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 331 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 27 za, proti, zdržali sa prijaté, 332 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté, 28 za, proti, zdržali sa prijaté, 333 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté 334 za, proti, zdržali sa zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa prijaté 300, 300, 335 za, proti, zdržali sa zamietnuté 31 za, proti, zdržali sa musíme to skontrolovať, nevedela som všetky ruky adopted. Prijaté 336 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa prijaté, 337 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 338 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 339 za, proti, zdržali sa prijaté, kontrola 339 Končím hlasovanie. Zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa prijaté a teraz späť tam, kde sme boli predtým, kompromis 2 na strane 3. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa kontrola? Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 139 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Toto vypadáva, vypadáva 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa Myslím, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme si to. Pozmenujúci návrh 144. Those votes. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 162. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 166 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Chcete kontrolu? Dobre, takže kontrola 166. We close vote. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté jedným hlasom. Takže pozmenujúci návrh 172, 173, tie sú rovnaké za, proti, zdržali sa zamietnuté 174 za, proti, zdržali sa zamietnuté a 175 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Vy si to chcete preveriť? Dobre, bolo to jasné, ale môžeme preveriť 175. -ku. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 176 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 177 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 170... Chcete preveriť? Dobre, tak preveríme 177. Končím, zamietnuté. A 178 za, proti, zdržal sa, preveríme. 178, prosím. Končím. Zamietnuté. Potom 8 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 182 za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. Potom 9. Za, proti, zdržal sa. Chcem si to preveriť. Preveríme si to, prosím. Končíme. Zamietnuté. 156 za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. 183 za. Proti zdržal sa zamietnuté, 184 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 187 za, proti, zdržal sa prijaté a potom hlasovanie o pôvodnom texte komisie za, proti, zdržal sa prijaté potom kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. A potom 207 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 6 Je to okolo strany 20. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. A potom 249 za, 249 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom 251 za, proti, zdržal sa, prijaté. 15 za, proti, zdržal sa, prijaté. 252 za, proti, zdržal sa, to si preveríme, 252 si preveríme. Končím hlasovanie. Jeden za SAD je pri veľa. Prijaté. Potom 253 za. Máme tu problém. Nemám tlmočenie do portugalčiny. A keďže e, rokovací poriadok hovorí, že potom nemôžeme hlasovať. Nemáme preklad, ale ja vidím, že tam je kabina a že pracuje. A ja vy nehovoríte o tlmočení, vy hovoríte o preklade. Čiže nemáte text v portugalčine a nemôžete o ňom preto hlasovať. course, we cannot vote. What going to vote? There is no... Nemám text, tak neviem, o čom mám uh, hlasovať. Taký rokovací poriadok. Ak pozmeňujúci návrh nie je preložený do všetkých jazykov, nemôžete hlasovať. So then we don't Okay, so vote... Takže o 253 nebudeme hlasovať. Pokračujeme s 254 za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. 255 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme si to. 255 elektronicky, prosím. Komčín. Zamietnuté. Potom 256 za proti, zdržal sa. Nevidela som Alde, tak neviem. Preveríme si to. 256 preveríme. Končíme. Prijaté. Potom 257, 2 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 260 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dobre, preveríme 260. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 261 za, proti, zdržal sa, Takže ešte raz, 261 za, proti, zdržal sa, prijaté. 263 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 264 za, proti, zdržal sa, myslím, že prijaté, ale preverme si to radšej. Končím. Prijaté. Potom 265 CP2 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 260, vy by ste to chceli preveriť, dobre, 265 CP2 preveríme. Končím. Prijaté, ďakujem. 266. Nie. OK vlastne to vypadlo, 267 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pardon, čiže to tiež vypadlo, lebo sme už predtým inak hlasovali. Takže ďalší 268 CP2 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 268 CP2 preveríme. Končím. Prijaté. Potom ideme 272 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. To preveríme, 272. 272 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Takže 273 za. Proti, zdržal sa, zamietnuté. 275 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 276 za, proti, zdržal sa, prijaté. 277 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dobre, preveríme 277. Končím. Zamietnuté. Takže 279 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 280 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 281 za, proti, zdržal sa. Myslím, že prijaté, ale preverme to. 281. Končím. Prijaté. 285 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 284 za, za, 284 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 283 za, proti, zdržal sa prijaté, 286 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 287 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom 289 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 290 za, proti, zdržal sa, prijaté. 291 za, proti, zdržal sa, prijaté. 292 za, proti, zdržal sa, prijaté. 200 93 vypadlo, 294 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 296 za, proti, zdržal sa, prijaté, potom 297, 8, 9, identické za, proti, zdržal sa, prijaté, 16 za, nie, pardon, to vypadlo, to vypadlo, máte pravdu. Potom prejdeme na pozmenujúci návrh 1, strana 34 zhruba. Hneď môžeme prejsť k 45-ke, keďže sme prijali kompromis 5, takže pozmenujúci návrh 45. Za proti, zdržal sa, myslím, že zamietnuté, ale preveríme si to. 45. Ešte dvaja. Dobre, končím. Prijaté. Potom 46 46 za, proti, zdržal sa, prijaté. Potom ideme k, prejdeme 62 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 63 za, proti, zdržal sa, prijaté. Dobre, 63 preveríme. Končím. Zamietnuté. Takže 64 a za, proti, držal sa, prijaté. 66 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A potom 70 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 73 za, proti, zdržal sa prijaté, potom 74 a 3 sú identické za, proti, zdržal sa prijaté. Potom 97, 97 za, proti, zdržal sa prijaté, 98 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 99 za, proti, zdržal sa, to preveríme, 99, prosím, preveríme. Ešte jedna osoba. Dobre, končím. Zamietnuté. Takže 100 za, proti, zdržal sa. Ešte raz aj toto preveríme. Končím hlasovanie. A pri rukách som to nevidela, takže prijaté. A prejdeme 106 za, proti, zdržal sa prijaté. Preveríme 106. Končím. Prijaté. 108 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 109 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 9, teraz 109 preveríme. Končím. Zamietnuté. Potom 114 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 118 za, proti, zdržal sa, schválené. A, a potom už len konečné hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. A je to prijaté 18 ku 10. Straja sa zdržali hlasovania. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Musím povedať, že som veľmi vďačný všetkým tieňovým, ktorí na tom tvrdo pracovali v krátkom čase. Zobereme to teraz do jury a chcem povedať aj EPP a ECR, že samozrejme zohľadním aj vaše obavy, ktoré ste vyjadrili počas stretnutia. Môžete mi veriť, že to celé aký v zmysle dnešného hlasovania a našej diskusie sa dostane do júry a potom e, budeme s tým ďalej pracovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz budeme hlasovať o mandáte. To urobíme elektronicky. Je to mandát, k, kde sa hovorí o colnom kódexe, pán Selemovič, elektronicky prosím. Končím hlasovanie. Prijaté veľkou väčšinou 27 ku 1. A týmto sme ukončili hlasovanie na dnešný deň. Okay, that the room. Každý, prosím, čo odchádzate, keby ste boli potichu. Okay, so we continue. Budeme pokračovať v našom rokovaní, tak prosím. Budeme teraz hovoriť o realizácii odborných kvalifikácií v smernici a o európskych profkátách profesí, Európskom profesijnom preukaze. Komícia chce rozšíriť tento profesijný preukaz aj na inžinierov, architektov a bude nás informovať o tom, čo konkrétne v tomto smere spravili. Takže vítam medzi nami aj Európsku komisiu a dala by som slovo teraz jej predstaviteľovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dobré ráno. Vždy sa veľmi teším, keď tu môžem byť. A najmä sa teším preto, pretože dúfam, že budete so mnou súhlasiť, že tento profesijný preukaz bol veľkým úspechom v čase jeho nasadenia. Uvediem vám niekoľko štatistík. Prosím, utište sa. Thank you. I will give you some figures on... Uvediem niekoľko čísel k vývoju. Mal som pôvodne pripravenú prezentáciu, zaslal som ju sekretariátu. Neviem, či by sa to podarilo aj znázorniť na obrazovke. To by dosť pomohlo. Je to ešte stále nový nástroj ktorý sa zaviedol pri revízii e, smernice o kvalifikáciách v roku 2013. Je to k dispozícii od roku 2016 a od implementačnej lehoty od januára, teda zhruba 3 roky, aj keď nie ešte úplne. Upli, ešte tieto 3 roky teda úplne neuplynuli. Ja nemám ďalkové ovládanie, môžeme to posunúť výborne. Ako vidíte na tejto priesvitke, Monitorujeme implementáciu tohto nového nástroja veľmi pozorne, neustále a dlhodobo. Vyhodnocujeme, ako tento systém funguje na základe informačného systému vnútorného trhu. Je, mi je to program komisie, tak povediac, v tomto zmysle. Tiež e, prebehlo viacero podujatie, ktoré s tým súvisia. E, fórum jednotného trhu, ďalej seminár v prvom roku fungovania. Okrem toho sme v kontakte s aktérmi a tiež to s nimi pravidelne prejednávame. A e, v príprave tejto správy v roku 2018 sme uskutočnili tiež prieskum aktérov, teda verejných orgánov a profesionálnych organizácií, aby sme e, zistili, aké majú oni skúsenosti s týmto nástrojom. Myslím, že sa to celkom ujalo. Viac ako 6 tisíc žiadostí sme dostali. Sú rovnomerne rozdelené e, medzi ustálenými a dočasnými poskytovateľmi služieb v rôznych povolaniach, a ktoré sú pokryté týmto preukazom. Pokrývame 5 profesí zatiaľ. Zdravotné sestry, e, farmaceuti, fyzioterapeuti, e, ďalej e, sprievodcovia a taktiež agenti v predaji nehnuteľnosti. Sú samozrejme rozdielnosti medzi žiadostiami a medzi tými, ktoré sú v konečnom dôsledku vydané. Tieto preukazy e, sú tu, e, dajme tomu, dosť zaražajúco vysoké počty žiadostí o tieto preukazy. Tie e, však nie sú celkom dotiahnuté, buď ich žiadatelia stiahnu, alebo chýbajú dokumenty pri žiadosti. Bolo by zaujímavé zistiť, čo je za tým. Jedno z možných vysvetlení by mohlo byť také, že to ľudia vyskúšajú a potom eh, zistia, že sú tam ťažkosti, čo sa týka početných dokumentov alebo poplatkov, rôznych postupov. Sú to samozrejme iba dohady, ale to by mohlo byť jedno z vysvetlení, prečo sa tieto žiadosti nedotiahnu do konca v toľkých prípadoch. Toto som teda už spomenul. Tu vidíme eh, rozdelenie medzi jednotlivými povolaniami. Dajme tomu, E, v prípade ustálených tam sú to predovšetkým fyzioterapeuti, ale taký už vysoký počet zdravotných e, sestier, zdravotného personálu. A ďalej, čo sa týka dočasného poskytovania služieb, to sa aj očakávalo. Tu je prevažná väčšina od e, horských sprievodcov, to je teda mobilná profesia už definície. Oni sa dosť pohybujú na rôznych miestach poskytovania svojich služieb, samozrejme predovšetkým v horských oblastiach Pirenejach, v Vysokých Tatrách a podobne. Teda je dosť zjavné, prečo je to takto rozdelené. E, tiež v e, hornej časti grafu vidíme konkrétne počty, čo však nevidíme, pretože to nie je znázornené. Je tu e, stály nárast počtu, viac ako 2000, postupne sa to zvyšuje zhruba 100 až 200 každoročne. Uvidíme, či to bude pokračovať v takýmto tempom. V prvých rokoch teda sa to rozbehlo veľmi rýchlo. Naďalej máme eh, tento nárast eh, každoročne, čo podľa mňa dokazuje úspešnosť tohto nástroja. Ďakujem. A ďalší obrázok spolu s eh, toto témou súvisí aj téma bezpečnej mobility. Ďalej v revízii smernice tiež vznikol nový mechanizmus a síce mechanizmus upozornení. Tu vidíme rozdelené počty podľa profesie, ktoré to pokrýva. Pripomínam, že pokrývame profesie v sektore zdravotníctva a tiež v tých sektoroch, kde sú dopady na maloleté osoby. Čo sa týka opozornení, tu pokrývame všetky profesie. Čo sa týka informácií o sfalšovaných diplomoch, vidíte, že eh, tých falšovaných diplomov bolo veľmi málo, iba 6. Mnoho upozornení, mohlo to naznačovať isté ťažkosti pre členské štáty, neočakávali takéto vysoké počty, dosť ich to zaskočilo. Tie, ktoré prijali, samozrejme nie až tak tie, ktoré ich predložili. Teda je to snaha zistiť, e, e, s čím to súvisí. Zistili sme, že v niektorých členských štátoch e, je systém sankcií, čo znamená, že ľudia sú e, dočasne alebo čiastočne pozastavení s možnosťou vykonávať svoju činnosť buď z administratívnych dôvodov alebo z e, zanedbateľných dôvodov, dajme tomu, že sa neplatili e, členský poplatok. V niektorých členských štátoch ten systém pokut nie je možné úplne zakázať výkon činnosti. Upozorňujem, že tento mechanizmus upozornení nie je ničím iným, len snahy harmonizovať systém sankcií Znamená to, že existujú isté pokuty, postihy a to sa odzrkadľuje aj v týchto číslach. Je dosť ťažké zvládnuť tieto vysoké počty pre členské štáty, to hovorím otvorene. Zaviedli sme rozlíšenie medzi sankciami z administratívnych dôvodov a sankciami z obsahových dôvodov. Zhruba štvrtina upozornení sa týka administratívnych dôvodov, teda nezaplatené poplatky a podobne nedokážeme to viac rozlíšiť do podrobná, aby sme členským štátom teda dali možnosť eh, pochopiť, čoho sa týkajú tieto upozornenia. Toto smernica totiž neumožňuje. Samozrejme, v tomto smere sú relevantné aj aspekty ochrany údajov. Snažíme sa, a pokiaľ je to možné, ale pre niektoré členské štáty, ktoré prijímajú tieto upozornenia, je dosť zložité zvládať tieto vysoké eh, počty upozornení. Toto je teda zasadený prieskum aktérov v kontexte tohto preukazu. Je to na škále 0 až 5, pričom 5 znamená, že sú veľmi spokojní, 0, e, že sú e, vrcholne nespokojní. E, sme poväčšenie v hornej časti tohto grafu. Členské štáty si osobitne pochvaľujú, že ide o spolahlivý spôsob výmeny informácií Ďalej lehoty a postupy, tie sú veľmi jasné v kontexte tohto preukazu. Ďalej štrukturovaný proces. Toto si členské štáty a aktéry cenia. E, ďalej kritika e, sa tiež vyskytla, to neustále monitorujeme, snažíme sa systém vylepšovať pravidelne na základe reakcií, ktoré dostávame od odborníkov aj orgánov. Ďalej, Toto sme teda zistili od odborníkov a ich e, organizácií a združení, čo sa týka spokojnosti s týmto nástrojom. Tu je zaujímavé, že v tej pravej časti e, sa uvádzajú možnosti na zlepšenie. To nejako nesúvisí s tým, e, čo sa týka konaní. O tomto preukaze súvisí to s otázkami, ktoré sú dôležité pre týchto odborníkov z praxe. Je to čiastočne logické dajme tomu lehoty, sú niekedy pridlhé e, poplatky a požadované dokumenty. Tie sú e, v niektorých e, prípadoch vnímané ako príliš zložité a tiež sú tu osobitné požiadavky. To sa samozrejme pridáva k požiadavkom komisie a to spôsobuje navýšenú záťaž pre žiadateľov. Tento Graf sa týka mechanizmu upozornení, podobne ako na predchádzajúcom grafe. Aj toto uvádzajú orgány, ktoré ho používajú tento mechanizmus. Vidíme, že viac ako tri štvrtiny e, prevažne vykazujú spokojnosť. Ešte stále viac ako 20 nie je až tak spokojných. Na tom pracujeme. Čiastočne to súvisí s tým, že je v systéme veľmi veľa upozornení a niektoré prijímacie orgány to považujú za zložité. Nejako to však nesúvisí so snahou zmien- zmeniť tento systém. Skôr to súvisí s so prípadnými zmenami v národnej legislatíve. Tu je celková miera spokojnosti s týmto mechanizmom upozornenia, je to ešte vyššie a to nás teší. Je to taktiež rovnomernejšie, rozdelené je to na úrovni verejných orgánov, ktoré sa tým zaoberajú, týmito upozoreniami. To je pre nás veľmi povzbudivé, aj keď sú isté ťažkosti, ktoré iba do istej miery dokážeme napraviť tým, že pomôžeme e, uľahčiť tieto konania. A to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme aj my za túto veľmi jasnú prezentáciu, jasný prehľad. Chcel by sa niekto z kolegov vyjadriť? požiadať eh, o nejaké ďalšie informácie, položiť otázky. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. And, uh, it's... Mm, ďakujem, pani predsednička. To je skôr pripomienka, než uh, eh, pripomienka, to je než otázka, ale chcem v prvom rade poďakovať komisii. za to, že prišla na zasadnutie tohto výboru a že prezentovala tieto informácie. Je to podľa mňa veľmi zaujímavé. Komisia určite vie, že ja už som zniesol dve otázky. To bolo v júli a komisia odpovedala, že je pripravená príjmať prejavy záujmu od zainteresovaných strán. Ide o smernicu 2005-86. E, a ide o to, že či by sa mohol rozšíriť rozsah pozornosti európskeho profesijného preukazu a či by sa tam mohli, mohli zahrnúť ďalšie e, profesie. Ja som Eh, bol vždy za tento mm, mm, preukaz. Myslím, že eh, ten vnútorný trh by mal fungovať v záujme eh, mm, občanov a nie naopak. Takže by aj tento EPC mal sledovať tento cieľ. Vidíme napríklad vysokú mieru nezamestnanosti mladých. Toto by uľahčilo mobilitu pracovných síl a viedlo by to k dynamickejšiemu hospodárstvu a pomohlo by to aj zamestnancom po Brexite. Je to niečo, čo e, treba brať skutočne vážne v rámci krajín, ktoré zostanú v Európskej únii. V pracovnom dokumente z apríla komisia preukázala, že e, sa skutočne zaoberá všetkými e, zainteresovanými stranami. 4 e, tisíc žiadostí už bolo podaných, pokiaľ ide o EPC. A to podľa mňa vypovedá niečo o úspechu tohto projektu. Keď hovoríme o spoločných princípoch obchodovania treba povedať, že je veľký potenciál na vytvorenie jednotného trhu a e, na zjednotenie e, právnych predpisov ohľadom e, profesí v Európe. Európsky, Európska komora inžinierov napríklad rokovala o tom, ako by sa dali zaviesť spoločné normy pre inžinierov. To by mohlo vlastne znamenať, že práve oblasť e, e, techniky by, e, a inžinierov by mohla byť takým pilotným projektom. Mohli by sme rozšíriť rozsah o pôsobnosti EPC takýmto spôsobom a vy tvorí takisto aj spoločné normy pre vzdelávanie. Ďakujem, pani Gavard, prosím. Ja, Ďakujem. Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá téma, o ktorej tu hovoríme. Je to dôležité pre vnútorný trh, aj pre ľudí, ktorí chcú žiť spoločne v našej EÚ a chcú využívať slobodu usadenia a poskytovania služieb. Myslím si, že to bol dobrý výsledok, dobrý výdobytok keď e, tie platformy, ktoré sme predtým mali, zlyhali, sa nám podarilo zaviesť tento profesijný preukaz a ja si myslím, že to bol jeden z veľkých výdobytkov posledných rokov a tie výsledky nám dnes ukazujú, že je to naozaj jeden veľmi pozitívny nástroj a veľmi sa teším, že je to také pozitívne. Už dlho pracujeme spolu s komisiou na tom a predtým som bola ja spravodajkyňa, potom moja kolegyňa Vernio, ktorá e, zapracovala tieto E, preukazy a myslím, že tu na v rámci tejto smernice o uznaní povolaní by sme mali ísť ďalej a nemali by sme byť príliš zdržanliví. Ja myslím, že Európska komisia je veľmi zdržanlivá. Najmä povedzme tie zväzy inžinierov už žiadajú najmenej 10 rokov, ako by sa mohli tohto zbaviť a k tomuto dostať. Chcem aj od komisie vedieť. Ja viem, že e, e, inžinieri sú rôzne povolania. Nie je to jedno povolanie, aj to mi znovu poviete. Ale napriek tomu by sme sa mohli pozrieť, či to nie je možné dosiahnuť aj tu určitý pokrok, pretože ak je to nejaké povolanie, tak sú to tí inžinieri, architekti, ktorí sú veľmi mobilní, nielen v Európe, ale aj v celom svete, po celom svete. A im zjednodušiť byrokratické požiadavky, odstrániť prekážky, aby mohli, tento, aby mohli toto povolanie vykonávať, je dôležité. Predtým to, boli práve, to bola kolegyňa z Talianska, ktorá vždy žiadala takéto kroky. Dneska je to kojity, neviem, ako sa presne toto vyslovuje e, to po špánsky. Tam správne sa hovorí, že je tam 90 tisíc členov žiada o, o pokrok v tomto, tomto smere a určite je ešte aj niekoľko e, ďalších zväzov, ktoré by to takisto privítali. Takže preto by som už aj rada počula od Európskej komisie, či či chce urobiť viac, ako si len vypočuť dotknuté strany, či chce naozaj začať konať, pretože medzi vypočutím a počúvaním a niečím spraviť je veľká vzdialenosť. A ja by som chcela vedieť, kedy to chcete nakonie, nakonečne e, prijať a dosiahnuť pokrok v týchto oblastiach. Ďakujem veľmi pekne. Mám sama otázku z vašej prezentácie jasne vyplynulo, že pokiaľ ide o niektoré služby, najmä horských vodcov, ktorí sú súčasťou toho projektu, e, vyvstávajú určité otázky. Ja som e, sama položila otázku ohľadom e, lyžiarských inštruktorov. To je veľký problém vo Francúzsku a v Rakúsku. Ehm, Jednoducho uh, oni, uh, napríklad rakúsky inštruktori nemôžu pracovať v, vo Francúzsku, doslova ich, im, im jednoducho zamezia uh, e, prístup na zjazdovky. Takže aká je situácia v tomto smere, pokiaľ ide o lyžiarských inštruktorov? Ďakujem pekne. Extension of the EPC, of course. Uh, áno, rozšírenie EPC, ak máme nástroj, e, tak by sme ho mali čo najviac využívať. Technicky vzaté je to jednoduché a dokonca aj právne vzaté by to bolo jednoduché. Máme vykonávacie nariadenie, pokiaľ ide o tieto nariadenia, e, profesie, takže v tom nie je problém. Ale v teréne je zaujímavé sledovať, že keď sme začali s EPC, bolo o niekoľko viac profesí, ktoré tam spadali napríklad inžinieri. Ale bolo nakoniec ťažké to vyriešiť a to preto, aspoň je to môj dojem, že členské štáty e, dospeli k názoru, že by to bolo príliš náročné, keby neregulovali tú, tieto profesie, e, zároveň teda e, realizovať EPC. To znamená, ak členský štát nereguluje profesiu, musel by e, teda poveriť niekoho, ktorý by sa e, zaoberal tými požiadavkami na PC. Takže máme záväzok zo strany členských štátov, hoci napríklad aj nemajú nejaký príslušný orgán na reguláciu konkrétneho e, povolania, aby že teda budú spolupracovať s inými členskými štátmi my sme teda absolvovali diskusiu a navrhli sme aj to, aby inžinieri boli v tej prvej skupine, ale to bola jedna z najväčších prekážok. Domnievam sa mm, preto, a to vlastne o to sa snažíme, keď vysvetľujeme prínosy aj pre štátnu správu, e, musí, e, jednoducho treba presvedčiť tých jednotlivých hráčov a jednotlivé členské štáty, o to sa aj snažíme. A myslím, že ten úspech hovorí sám za seba, to je najlepšia reklama Takže určite e, to stále je súčasťou diskusí. Ďalší faktor, na ktorý treba pamätať, je, že je vo všeobecnosti jednoduchšie aj pre EPC, keď e, pracujete s profesiami, kde je automatické uznávanie. A tí architekti sú jednou z takých profesí, takže ja osobne sa to, keď by som napríklad e, mal uvažovať o nejakom pokroku, tak určite by to bolo jednoduchšie s architektmi v porovnaní s eh, inžiniermi. Eh, eh, architekti technicky vzaté aj z hľadiska členských štátov by mohli byť jednoduchšou kategóriou. V tom zmysle, v akom som to vysvetlil, ak samozrejme máme príslušné orgány vo väčšine členských štátov a pochopiteľne spolupracujeme aj s organizáciou zastupujúcou architektov, aby bola dostatočne motivovaná na záujem o EPC. Takže mm, o to sa snažíme. Máme e, pred sebou veľa práce, aby skutočne EPC fungovalo čoraz lepšie a najlepšia reklama je samozrejme to, keď ukážete, že ten systém funguje. To je najlepší e, postup. Máme záujem o používanie tohto nástroja, samozrejme. Snažíme sa ho maximálne propagovať. Ak vy E, môžete a chcete podporiť našu snahu. V tomto smere budeme len radi, ale je to aj politické rozhodnutie, ktoré musí urobiť aj komisia a uvidíme, ako sa to potom podarí. Technicky je to teda jednoduché, my však potrebujeme jednoznačný záujem zo strany e, štátnych správ členských štátov a zainteresovaných strán. My sa to snažíme samozrejme vyvolať, ale ak nám môžete poskytnúť podporu, E, vo vzťahu k členským štátom aj zainteresovaným stranám, tak samozrejme to oceníme. No a niekoľko slov ešte o e, princípoch spoločného vzdelávania. To nie je úplne to isté ako EPC, pochopiteľne. E, to nadvezuje na platformy a má to za cieľ zaviesť určitú mieru harmonizácie z dola nahor v určitých sektoroch, aby sa mohli zaviesť rýchle postupy uznávania. Skúsili sme to s inžiniermi, bohužiaľ nebolo možné v rámci e, tých e, asociácií a komor inžinierov dohodnúť sa na tom, čo je užitočné a, a e, vykonateľné. Takže aj sektor ako taký mal istý problém s tým, aby nám predložil akési predstavy o spoločnom vzdelávaní inžinierov, ako by to malo vyzerať. Ale my sa nevzdávame hoci to teda nebolo nevyhnutne úspešné, pokiaľ ide o tento sektor. Ale pokiaľ ide o e, lyžiarských inštruktorov, my sme s nimi pracovali v členský, aj s členskými štátmi, aby sa vytvoril spoločný testo, e, e, test kvalifikácií a to je v podstate ďalší nástroj na zjednodušenie po, po, postupov pri uznávaní a dúfam, že sa blížime už k E, tomu, že budeme mať spoločný test, e, ktorý sa bude vzťahovať na tých vysoko kvalifikovaných lyžiarských e, inštruktorov, aby boli mobilní bez nejakých problémov. Samozrejme, mnoho z nich už ten test vykonalo, mnohí to ešte urobia a na základe toho budú mať voľný pohyb v tých regiónoch, kde je stále ešte dostatok snehu na horách. Takže Dúfame, hoci to ešte nie je u konca, že to e, bude vlastne ďalší príklad nového nástroja, e, ktorý e, ukazuje v podstate tie spoločné vzdelávacie princípy. Ďakujem veľmi pekne, pán Seinfeld. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcem vám v Chcem v prvom rade zavlažovať komisii za túto činnosť pre nás, pre všetkých tých, pre ktorých predstavuje Európska únia veľkú hodnotu, je vnútorný trh veľmi dôležitý. Musí byť dôležitý. A táto časť vnútorného trhu táto sloboda poskytovania služieb, to nevyzerá veľmi dobre, keď sa na to pozeráme z viacerých pohľadov, pretože táto sloboda poskytovať služby ukazuje aj oblasť regulovaných služieb a počuli sme to aj v oblasti, e, ako to vyzerá v oblasti uznávania. A potom sú tu vždy tie maličké veci, kde e, vnútorný troch troška hapruje. Ale myslím si, že existuje okolo 3000 rôznych povolaní, povola, skupín povolaní na rôznej úrovni s rôznou úpravou. A kvalifikácia niekedy neexistuje v každom členskom štáte. A pokiaľ to tak je, nemôžeme hovoriť o skutočne fungujúcom vnútornom trhu že by, ja neviem, Európan z Litvy alebo Bulharska bol takým istým Európanom ako Nemec alebo Španiel. To smerovanie je dobré, vynikajúce, avšak ten pokrok, ktorý sme dosiahli, je z môjho pohľadu minimálny, najmä ak ide o regulované profesie. Tam vidíme nielen prekážky, bariéry na vnútornom trhu, ale ešte dokonca aj určité národné osobitosti. Ale to má takmer patologický charakter. Napríklad tá komora, o ktorej sa tu teraz hovorí a týka sa to mnohých iných profesijných organizácií pri regulovaných povolaniach. A potom sú tu aj tie rôzne profesijné združenia, ktoré to, ktoré povolanie, profesiu e, snažia sa vytvoriť podmienky príťažlivé pre mladých a mladí, ktorí trpia veľkou mierou nezamestnanosti, maj, ak majú veľký, veľké problémy v prístupe k týmto regulovaným profesiám, pretože niektoré profesijné združenia vytvárajú veľmi náročné podmienky aj pre vlastných občanov a zdá sa mi to až niekedy patologické, zdá sa mi to ako také mafiánske štruktúry. A ako snaha o uzavretie trhu a a ako snaha zatvoriť dvere pred záujemcami z iných členských štátov. Vidíme to napríklad pri e, lyžiarských inštruktoroch, to je dobrý príklad. Ma, tu musím byť síce aj úprimný, ja to poznám nielen z literatúry, je to taká autopsia priam, a to sú tí turistickí sprievodcovia. Tam ide nielen o to, organizovať dobre nejaké prechádzky, výšlapy, ale ja viem aj o prípadoch, že ak nejaký turistický sprievodca, horský sprievodca začal vykonávať svoju činnosť, tak hneď volali ostatní policiu či má vôbec opravnenie na výkon tejto činnosti. A toto sú všetko veci, ktoré E, nadobúdajú teraz takú podobu, že my tu potrebujeme vnútorný trh ako celok a nie zaberať sa jednotlivými prípadmi. Ďakujem. Naozaj. Existuje ešte niekoľko vecí, ktoré sú podľa mňa e, hodné na to, aby sme sa nimi zaoberali. A otázkou je vždy, či chcete ľuďom pomôcť prekonať prekážku, alebo či sa snažíte e, zistiť príčinu prekážky a či by mala existovať. Keď robíte jedno, neznamená to, že nerobíte aj druhé. Presne to robíme. Máme smernicu o kvalifikáciách, ktorá sa snaží pomôcť ľuďom, aby prekonali problém prekážok. Máme tam tie pravidlá o uznávaní a zabezpečujeme, že členské štáty musia zohľadniť nielen formálnu odbornú prípravu, ale aj skúsenosti, odbornú skúsenosť, aby e, rozhodli, či tento človek môže vykonávať regulovanú profesiu v ich členskom štáte. Ale otázka je, čo je regulácia, čo chráni. Je to naozaj chráni verejný záujem, je to proporcionálne. A iste si pamätáte, dúfam, Prednedávnom sme vy, my spolupracovali na príjmaní e, smernice o teste proporcionality skôr ako členské štáty začnú vytvárať nové prekážky v tejto oblasti. Takže vidíte, že pracujeme na oboch smeroch. Snažíme sa zlepšiť regulačný rámec, zmeniť prekážky, ktoré tam existujú. Snažíme sa pomôcť ľuďom, aby prekonali tieto prekážky, ktoré existujú a skúška proporcionality, ktorá bude implementovaná a pomáhame aj v tomto členským štátom, aby sa dobre implementovala. Táto skúška by mala naozaj zabrániť tomu, aby nové regulácie, ktoré sa príjmú, nebránili tomu, čo sa má dosiahnuť a aby boli len potrebné alebo vytvorené len v rozsahu potrebnom na ochranu verejného záujmu argument, že prídu cudzinci a ukradnú nám prácu, to nie je argument. Čiže je to v rukách členských štátoch. Počúvame aj ich e, hlasy, ale na európskej úrovni máme teraz jasné pravidlá, ktoré vychádzajú z judikatúry Európskeho súdneho dvora a preto potrebujeme takéto e, postupy. A súčasne skúmame aj existujúce nariadenia regulácie, smernicu o kvalifikáciách. To sme robili spolu s e, členskými štátmi. Po čas troch rokov po prijatí revidovanej smernice získali sme veľa zaujímavých informácií, ktoré odôvodňujú potrebu určitej regulácie. Bolo to veľmi ťažké, musím povedať. Veľmi ťažké bolo presvedčiť členské štáty, že niektoré z ich regulačných opatrení by sa dali lepšie zracionalizovať alebo aj vylúčiť. Preto to bolo napríklad takto v súčasti, súčasťou balíka o službách. Chceli sme pomôcť členským štátom, aby aj uvažovali o reforme regulačného rámca. Takže my vieme, o čo ide. Uvedomujeme si to a uvedomujeme si, že aj pravdepodobne je určitý stupeň regulovania, ktorý je nad potrebný rámec, to sa snažíme riešiť, ale v prvom rade je to povinnosť členských štátov byť v súlade s európskymi práv, právom a slobodou pohybu najmä. Musia mať takú reguláciu, ktorá je odôvodnená a nie ochranárska a pomáhame členským štátom to dosiahnuť. A ak ide o profesiu, ktorá je regulovaná, tak sa snažíme pomôcť ľuďom, ktorí majú dostatočnú kvalifikáciu a skúsenosti, aby ich uznanie v inom členskom štáte bolo e, čo najhladšie. Takže máme takýto holistický prístup. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že týmto sme dostali všetky odpovede na, vaše, na naše otázky, keď nie riešenia. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu dnes boli. Ďakujem veľmi pekne. A týmto môžeme ukončiť naše dnešné rokovanie. Najbližšie sa stretneme 6. decembra. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujem aj tlmočníkom a prajem vám pekný deň.